Ďakujem. Milí kolegovia a kolegyne, o dva týždne budú v Bielorusku voľby. Náš parlament sleduje so záujmom, s pozornosťou a s obavami vývoj v tejto krajine. S veľkými starostiami sledujeme aj porušovania ľudských práv, ehm, právny štát a ďalšie udalosti. Niektoré udalosti sú pre mňa veľmi znepokojujúce, napríklad výkaz vycestovania niektorých opozičných politikov a niektorých aktivistov za ľudské práva. Na základe zákonov pr- právomoci tajnej služby ma znepokojuje aj nedávne vykázanie švedského veľvyslanca žiadame všetkých tu v tomto parlamente, aby diktátor, vyzývali diktátora k reformám a k politickej zmene. A chcem veľmi jasne povedať, že je to aj signál pre túto krajinu. Prvým krokom musí byť bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov a ich úplná rehabilitácia. Ďalšia väzba Alesa Bialického, Mikalia Statkeviča, Pavla Severianeca, E, Siaria Kavalenka, Dmitria Daškeviča a ďalších politických väzňov, mnohých politických väzňov, je nepriateľná. Hovorím to tu, dámy a páni, pretože títo ľudia majú vedieť, že my tu v Európskom parlamente sme na nich nezabudli. Musia vedieť, že existuje inštitúcia, ktorá za nich bojuje. A to sme my. Vyzývame vlády, aby zaručili, že aj e, aby parlamenty trvali na dot dodržiavaní medzinárodných noriem, aby všetci mali šancu, aby pozorovatelia OBS mohli nerušene plniť svoj mandát. Okrem toho vás chcem informovať, že 30. augusta som napísal list prezidentovi e, republiky Gambia ako reakciu na e, popravu deviatich osôb. Za štvrťstoročie v Gambii bolo štvrťstoročie moratórium na trest smrti spolupráca medzi EÚ a Gambiou spočíva na tom práve, že sa budú dodržiavať ľudské práva a preto som požiadal, vyzval vládu tejto krajiny, aby upustila od ďalšieho vykonávania trestov smrti a aby ďalej uplatňovala moratórium v štáte, ktorý sa vyhlasuje za za sudcu nad životom a smrťou neexistuje žiadna spravodlivosť, ale pomsta. Preto musíme ďalej bojovať o to, aby sa vo svete zrušil trest smrti. Dámy a páni, v mene Európskeho parlamentu som už aj písomne a tuto chcem povedať ešte raz našemu bývalému kolegovi a podpredsedovi Savrosovi Lambrinicovi gratuloval k jeho vymenovaniu k e, mimoriadnemu veľvyslancovi EÚ pre ľudské práva. Všetci, poz, všetci poznáme pána Lambrinidisa nielen ako e, efektívneho predsedajúceho hlasovania v parlamente, ale poznáte ho aj kvôli jeho vedomostiam, znalostiam, ako právnika, ako osobu s bohatými znalostiami. a preto si myslím, že je to naozaj správna osoba na správnom mieste. Ďakujem vám, že ste svojim potleskom vyjadrili aj to, že pán Lambridinis e, požíva podporu tohto parlamentu. Príslušné cyperské orgány ma informovali aj o vymenovaní pána Sofoklesa e, za pána Kyriakosa Madrio Nikolasa